považované tieto nové menovania za platné. Výbor IMKO predložil opravu k jednému textu schválenému parlamentom v súlade s článkom 21.4 e, rokovacieho 231.4 rokovacieho poriadku platí tento text, považuje sa za schválený, ak nikto nevznesie e, žiadnu výhradu do 24 hodín po oznámení a ak e, žiadna politická skupina alebo 40 členov nepredloží e, návrh na hlasovanie. Bolo podpísaných 7 právnych aktov, ktoré boli prijaté v riadnom legislatívnom konaní, ktoré budú zverejnené